Príjme popoludnie všetkým. Chcela by som medzi nami privítať eh, výkonného podpredsedu Dombrovskisa a pánov komisárov eh, Gentiloniho a Šmita pri príležitosti hospodárskeho dialógu v kontexte Eh, jeseného balíka eh, na tému Európskeho semestra. Tento balík spúšťa cyklus Európskeho semestra eh, v rámci roka 2020, ktorý sa bude venovať hospodárskej politike eurozóny, ďalej výročná stratégia odrateľného rastu, ďalej správa o mechanizme na upozorňovanie, tiež spoločná správa pre zamestnanosť. Dnešný dialog je súčasťou rámca zodpovednosti, ktorý je stanovený v nariadení o Sixpacku. Okrem toho, tento dialog umožňuje spravodajcom a tieňovým spravodajcom správ vlastnej iniciatívy k výročnej správe a stratégii o raste a taktiež v kontexte správy e, pre zamestnanosť, čo sa týka výboru pre zamestnanosť, diskutovať, vymeniať si názory s komisármi. Teraz dám slovo komisárom, aby predniesli svoje úvodné vystúpenie v dĺžke maximálne 6 minút na každého komisára. Nech sa páči, pán Dobrovskis, môžete začať. Ďakujem. Pani predsednička, vážení poslanci, vážení kolegovia, teší ma, že sa môžeme stretnúť pri tejto príležitosti diskusie na tému balíka Európskeho semestra v tomto vládnom období. Vždy som si veľmi cenil a ctil Európsky parlament v rámci procesu semestra. Vy totiž prinášate poznatky priamo z praxe, teda naša diskusia bola vždy veľmi aktuálna. Venovali sme sa vždy najakútnejším ťažkostiam, ktorým sú vystavené členské štáty. Aká je aktuálna situácia, čo sa týka širšieho hospodárskeho kontextu? Európska ekonomika je vo 8. roku rastu. Zamestnanosť je e, na maximálne vysokých číslach, investície rastú a verejné financie sa zlepšili. Ešte stále sú však e, veľké odchýlky, pričom nezamestnanosť je relatívne vysoká v niektorých členských štátoch. Sme vystavení dosť značným rizikám, čo sa týka znižovania hospodárskych výhľadok a takých geopolitických tlakov. Okrem toho sa očakávajú dosť značné posuny v najbližšom desaťročí aj v kontexte klimatických zmien a v transformácii na klimaticky neutrálnu ekonomiku, ďalej technický pokrok, digitalizácia a demografické zmeny. To sú najvýznamnejšie faktory. Táto transformácia zásadne ovplyvní našu ekonomiku a spoločnosť Musíme sa týmto výzvam postaviť, musíme byť konkurenceschopní aj naďalej, tak aby sme postupovali udržateľne a férovo. E, výročná stratégia udržateľného rastu preto stanovuje hlavné priority pre Európsku úniu, zameriava sa najmä na udržateľnú konkurencieschopnosť. Tento nový názov e, zohľadňuje e, dôraz na udržateľnosť, na inkluzívny hospodársky model. Vychádzame zo štyroch hlavných zásad. Po prvé stabilita, po druhé produktivita, po tretie spravodlivosť a po štvrté udržateľnosť. Poprvé, hospodárska stabilita. To je predpoklad pre hospodársky rast a transformáciu. Fiskálne politiky musia byť zodpovedné a musia e, byť primerane diferencované, musia mať za následok uzrotelné verejné financie presne podľa odsúhlasených pravidiel. Krajiny by mali využiť fiskálny priestor tí, ktoré majú vysokú mieru zadlženia, by sa mali snažiť tieto dlhy znížiť. Tým pádom sa zvyši dôvera, tým sa znížia náklady na úvery a tým sa zvyši odolnosť krajiny voči šokom. Okrem toho, aj domáce, aj e, externé nerovnáhy je treba e, kontrolovať prostredníctvom štrukturálnych reforiem. K tomu sa ešte vrátim o niečo neskôr. Zároveň musíme pokračovať v našej práci v oblasti hospodárskej a menovej únie. Završenie bankovej únie a únie kapitálových trhov je nevyhnutné, aby sme presadili silnú Európu na globálnom trhu. Ďalej po druhé produktivita. V kontexte starnúceho obyvateľstva a čoraz väčších problémov eh, v súvislosti s obmedzenými zdrojmi, je dôležité klásť dôraz na inovácie a produktivitu. Investície, vzdelávanie, zručnosti a štruktúralne reformy podporujú digitalizáciu a taktiež absorpciu technológií. Tým pádom by podniky mali mať prínos z inovácií a to zvýši produktivitu. To si vyžaduje konkurencieschopné, efektívne trhy, ktoré zaistia riadne fungovanie týchto pravidel. Ďalej po tretie, spravodlivosť. Sociálna spravodlivosť je jadrom ekonomiky e, sociálnej povahy v našej Európskej únii. Aj vy, aj rada zdôraznila, že je potrebné implementovať Európsky pilier sociálnych práv a my sme odhodlali to aj urobiť. Chceme zlepšiť pracovné a životné podmienky všetkým a zaistiť, aby transformácia na klimaticky neutrálnu digitálnu ekonomiku aby bola spravodlivá Práve sme zverejnili oznámenie na tému silnej sociálnej Európy v spravodlivej transformácii. Tento jesenný balík zahrania aj spoločnú správu o zamestnanosti. Tam sa poskytuje výročný prehľad o najvýznamnejších posunoch hľadiska zamestnanosti v EÚ v kontexte tabulky porovnovania sociálnych pilierov a taktiež v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv. Naša analýza potvrdzuje, že Európa dosiahla pokrok v plnení ustanovení tohto piliera konvergencia už nastala v členských štátoch, aj keď ešte stále sú eh, pretrvajúce divergencie. K tomu sa ešte vyjadrí Nikola konkrétnejšie. Prvá zásada, pardon, tretia zásada sa týka udržateľnosti. Aby Európa bola prvým kontinentom, ktorý bude klimaticky neutrálny, to je výzva pre našu generáciu. A týka sa to priamo všetkých Európanov. Klimatické zmeny nepoznajú hranice a majú dopad na všetkých. Transformácia na klimatickú neutralitu si bude vyžadovať rozsiahle investície na to, aby sme dosiahli klimatické ciele do roka 2030, aby sme naplnili, to sa bude vyžadovať 260 miliard eur investícií navyše každoročne. Teda je treba vynaložiť úsilie na všetkých úrovniach, na európskej, na národnej, aj na miestnej úrovni. Európsky rozpočet e, samotný nepostačí na e, vysporiadanie sa s klimatickými výzvami. Bude si to vyžadovať o mnoho rozsiaľnejšie investície z úrovne členských štátov aj zo súkromného sektora. Na to, aby sme tieto cíle splnili, komisia predložila nový investičný plán ekologického dohovoru a tiež navrhuje vytvoriť mechanizmus problémy transformácie. Vysielame tým jasný signál verejným eh, orgánom, ďalej firmám, investorom, že všetci musíme zmýšľať ekologicky. Eh, nemáme totiž na výber. Tento plán sa opiera o tri piliere. Poprvé, financovanie, aby som zmobilizovala minimálne 1 bilión ročných investícií v najbližšom desaťročí ďalej po druhé. Správne podmienky, aby sme umožnili verejným orgánom a súkromným subjektom investovať udržateľným spôsobom, e, tak aby e, boli e, spravodlivé pravidlá. A po tretie, aby boli projekty čo najkvalitnejšie. Chcem poskytnúť administratívam členských štátov poradenstvo, aby predkladali kvalitné návrhy projektov a aby sa to čo najrychlejšie posunulo do praxe. Domnievam sa, že E, tým reagujeme aj na výzvu z Európskeho parlamentu, e, čo bola významná hnacia sila e, pretože sa všetci musíme sústrediť na transformáciu našej ekonomiky k uhlíkovo-neutrálnej ekonomike. Tým pádom sa posúvame do ďalšej fázy európskeho semestra. Ku koncu februára sa chystajú zverejniť odporúčania pre jednotlivé krajiny. Začneme tiež zapracúvať udržateľné ciele rozvoja. K tomu sa vyjadri ešte presnejší kolega a ďalej naše makroekonomické a sociálne zameranie e, budú tiež e, obsahnuté aj v konkrétnym odporúčaním členských štátov. A tiež chceme skonštatovať, v ktorých e, územniach je najväčšia zraniteľnosť hľadiska prispôsobovania sa novým globálnym podmienkam hľadiska klimatických zmien. To si bude vyžadovať dialog s členskými štátmi aj oni budú musieť vypracovať svoje územné e, plány spravodlivej transformácie a na základe toho členské štáty budú môcť čerpať prostriedky z Fondu spravodlivej transformácie. Ďakujem za pozornosť a teším sa na úzkú spoluprácu s vami v oblasti e, témy Európskeho semestra. Ďakujeme pekne. Pán Dobrovský, teraz dostáva slovo pán Paolo Gentiloni. Thank you, Madam President. Uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Je pre mňa potešením že dnes e, môžem byť tu s vami s dvoma výbormi. Moje poznámky sa sústredia na tri záležitosti. SDG a Európsky semester, odporúčanie pre eurozónu a tretie mechanizmus, e, správa o mechanizme e, výstrach. Ako povedal Valdis, pracujeme na integrácii trvalo udržateľných cieľov OSN do mechanizmu Európskeho semestra. Iniciovali sme tento proces už pri stratégii a výročnej trvalo udržateľného rastu a myslím si, že je to niečo v návrhu odporúčaní pre eurozónu zóny. Potom budú správy za jednotlivé krajiny, ktoré budú publikované na konci februára stratégia, stratégia pre nový rast, pre trvalú udržateľnosť životného prostredia, identifikovanie synergií a vyvažovaní medzi sociálnymi a hospodárskymi politikami a ich cieľmi. Tieto správy za jednotlivé krajiny budú mať prílohu, kde budú výkonnosti jednotlivých členských štátov EÚ v každom cieli trvalo udržateľného rozvoja. Sú to programy národných reforiem, ktoré sa očakávajú v apríli. A táto celá práca vyústí do konca maja, kedy vydáme odporúčania typy pre jednotlivé krajiny strihnuté na mieru. Čo by som chcel povedať, aby to bolo úplne jasné, je, že toto sú len prvé kroky v tom, čo by sme mohli e, považovať za istý pilotný cyklus integrácie e, trvalo udržateľných rozvojových cieľov do európskeho semestra. Nedá sa to vyriešiť za týždeň. Teraz e, prichádzam k návrhom odporúčaní pre eurozónu. Sú tu dve kľúčové slova koordinácia a rozlišovanie. Prestaňme myslieť, E, že eurozóna je 19 rozličných ekonomík. Eurozóna je jedna hospodárska entita. A prebytok tejto entity je stále ten najväčší vo svete. V súčasnom hospodárskom kontexte treba opäť vyvážiť externú pozíciu eurozóny a to, čo sa žiada. A koordinácia neznamená, nové reformy. Odporúčania žiadajú od členských štátov, aby aj kolektívne, aj individuálne reagovali na rozličné výzvy, ktorým čelia. Konkrétne členské štáty, ktoré majú schodky v rozpočtoch, by mali podporiť konkurencieschopnosť a znížiť externý drh. A tí, ktoré majú prebytky v rozpočte, tí by mali podporiť investície a rast miest. Toto je zásadné v kontexte rizík druhotnej stagnácie a takisto pokroku štrukturálnych reforiem. Podobne členské štáty s vysokým verejným dlhom by ho mali znížiť a členské štáty, ktoré majú fiskálny priestor, by mali kvalitne investovať. Špecificky Odporúčame členom eurozóny, aby podporovali spravodlivú a inkluzívnu tranzíciu voči kompetitívnej a zelenej ekonomike a hmatateľných investíciách aj vo verejnej a súkromnej oblasti. Zelená a digitálna tranzícia sú úžasné príležitosti, ktoré treba využiť. Všetci vieme, že to je výzva pre pracujúcich a vyváženosť je princípom, ktorý by nás mal viesť pri tomto mechanizme. Takisto sú tu zelené dohody, ktoré majú aj svoj investičný plán. Treba zabezpečiť, že by sme nemali zo zreteľu stratiť ani agresívny boj so daňovými únikmi a mali by sme sa venovať aj zdaňovaniu podnikov. Tieto typy zdaňovania sú prioritami a napokon mechanizmus e, výstrach. Máme tu správu, je to ročný cyklus makroekonomických e, nerovnováh a postupov s týmto súvisiacich, správy za jednotlivé krajiny, ktoré môžu mať makroekonomické nerovnováhy a v ktorých sa môžu konať revízie, sú tu záruky. Dobré správy sú, že 13 tých istých členských štátov, ktoré podstúpili revíziu pred niekoľkými rokmi, by sa mali, byť, by sa mali analyzovať. Táto správa, ktorú som spomínala na začiatku, spomína aj e, určitý podklad vývoja, určité korekcie nerovnovách, ktoré sa týkajú vysokých zásob. Mali by pokračovať. Kontinuácia, pokračovanie je potrebná a takisto ekonomické vyhliadky, ktoré nie sú až také rúžové, znamenajú, že treba podporovať naše opatrenia ďalej. Možno sú tu aj nové javy. Výdavky rastú takmer všade a náklady na prácu takisto rastú, najmä v strednej a východnej Európe a v pobalských krajinách. Napokon treba povedať, že komisia urobí krok pri postupe a cykle ekonomických nerovnovách tým, že vo februári preskúma situáciu a preskúmajú aj prostredníctvom správ za jednotlivé krajiny. Je to príležitosť vytýčiť ďalšie kroky v cykle Európskeho semestra a chcem vám povedať, že sme plne k dispozícii na výmenu názorov pre, pred februárom, keď sa príjmu nové správy pre jednotlivé krajiny. Teším sa e, na to. Nech sa páči, slovo má opäť pani predsedajúca. E, takto som vám odovzdali to v poriadku? Áno, áno, môžeme si tu aj vymeniť roli. Nie je to problém. Teraz dostáva slovo Nikola Smith. E, ďakujem, pani predsedajúca, pani podpredsednička. S vašim dovolením začnem po francúzsky a potom budem pokračovať po anglicky. Uh, je to pre mňa veľká časť a radosť, že som opäť medzi vami. Ekonomické, sociálno-ekonomické riadenie má za cieľ posilniť sociálnu ekonomiku, trhovú sociálnu ekonomiku, ktorá má slúžiť občanom, ako to povedala predsednička komisie pani von der Leyen. Mali by sme sa opierať o európsky pilier európskych eh, Mm, práv, sociálnych práv. Minulý rok sme začali diskusiu um, o tom, čo by sme mohli spoločne robiť, aby sme e, premietli do reality tento Európsky pilier sociálnych práv. Komisia predstavila prvé prvky rámca, ktorý by mohol obsahovať minimálnu mzdu pre všetkých Európanov. Tým sa začala prvá etapa konzultácií so sociálnymi partnermi a cieľom je získať vlastne ich názory Každoročná stratégia pre udržateľný rast má podporiť ekonomiku, ktorá bude sklbovať e, ekonomickú stabilitu, trhovú stabilitu a e, zároveň sociálnu ochranu a boj proti klimatickým zmenám. Teraz prejdem do angličtiny. Európsky pilier sociálnych práv sa musí plniť a je tu zlepšovanie, je tu pružná odolnosť voči medzi ekonomikou otázkami. Je tu inovácia, ktoré by tomu mali napomôcť. Je to pravda najmä v hlboko integrovaných oblastiach, ako je menová únia. Hospodárska konvergencia a spoločenská konvergencia musia ísť ruka v ruke. Z tohto dôvodu navrhnuté odporúčania pre eurozónu volajú po aktivít v mnohých domenách, ktoré sa týkajú pilierových zásad, ako posilnenie investície do vzdelávania a odborného vzdelávania, vytvárania pracovných návykov a motivačných politik pre ženy na trhu práce a zabezpečenie rovnosti na všetkých úrovniach. Podporiť vytváranie kvalitných pracovných miest, férových podmienok na prácu a vysporiadať sa so segmentáciou trhu práce. Adekvátnu sociálnu ochranu a systémy sociálnej ochrany, podpora sociálneho dialogu, ako aktívneho vyjednávania. Tento rok tu vzniká návrh na spoločné e, rozloženie síl. Európsky pilier sociálnych práv s týmto súvisí. Zamestnanosť vzrasta 241 milióna ľudí je zamestnaných v EÚ, to je zatiaľ najvyššia dosiahnutá úroveň. Počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, sa naďalej znižuje už šiestý nasledujúci po sebe rok. Ale príjem a nerovnosť, ne, rovnakosť pokračujú a to volá po e, krokoch, ktoré treba vykonať v rozličných oblastiach. Vrátanie toho, že treba zvýšiť e, kvalitné pracovné návyky a podporiť rovnaké príležitosti vo vzdelávaní, zabezpečiť prístup k sociálnym službám, ktoré si ľudia môžu dovoliť, vrátanie bývania a podpora rodovej rovnosti. Rodová rovnosť zostáva výzvou. Sú tu stále rozdiely medzi mužmi a ženami v platoch a sú stabilné tieto rozdiely od roku 2013. V roku 2018 sa niečo pohlo, ale celkovo to zostáva veľmi striemne, striedme a predsa mzdy musia sledovať produktivitu práce, aby to bolo spravodlivé. Chudobní zamestnaní stále existujú na všetkých úrovniach, najmä v tých domácnostiach, kde ľudia pracujú na polovičný úvezok, čiastkový úvezok alebo na dočasné kontrakty. Komisia svoje e, balíky k spôsobilostiam a návykom predloží tak, aby to malo dopady na vyhliadky pre ľudí na trhu práce a hospodárstvo ako také, na životné prostredie a na celkovú tranzíciu. Vyžaduje to neustále posúvanie spôsobilosti, zručnosti a pracovných návykov na vyššiu úroveň. Príležitosti práce, dostať prácu a právny rámo, rámec nie sú vždy e, prispôsobené novému vývoju. Na tom budeme pracovať. Máme cieľ zaručiť sociálnu ochranu všetkým pracujúcim bez ohľadu na, toho, na to, aký je ich status. Systémy sociálnej ochrany sa modernizujú aj keď čelíme veľkým problémom pri ľuďoch, ktorí sú e, samozamestnaní, teda freelanceri a ľudia na voľné nohe a ďalší. Ďalej s tým súvisí zdravotný systém, penzijný systém, adekvátnosť dôchodkov. To všetko by malo byť e, predmetom rozpravy v politike. Trvalá udržateľnosť dlhodobej starostlivosti je tiež zásadná záležitosť. Mnohé členské štáty ešte stále sa spoliehajú na neformálnu starostlivosť pre týchto dlhodobo chorých ľudí. Rozpráva o implementácii v rámci inštitúcií EÚ členských štátov a miestných a regionálnych aktérov, sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Táto debata sa koná a je to zdieľaná zodpovednosť Európskej inštitúcie a všetkých ostatných aktérov. Európsky parlament je hlasom ľudí a mal by vložiť do toho svoj vklad. Ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne. Teraz začíname s prvým, s prvým kolom otázok. Pak otázka spravodajcov výboru ECON a EMPL týkajúce sa Európskeho semestra. Tri minúty, každý dostane na otázky a potom budú nasledovať odpovede komisárov, ktorí budú mať čas na odpoveď. Takže slovo dostáva pani Luk z výboru Ekon. Dobrý deň, ja budem hovoriť po francúzsky. Pani eh, predsednička, drahí komisári, kolegyne, kolegovia, komisia vyzýva, aby sa prepracoval európsky semester. To sa premieta aj do zmeny nadpisu správy. Máme tam ročnú stratégiu teraz pre udržateľný rast. V správe, o ktorej sa nedlho začne rokovať, chceme e, vyjadriť túto no, tento nový prístup tým, že sa menia indikátory a takisto, že tam sú zapracované teraz tie ciele SDG. Ale všetci vieme, že PES je zakopaný vo verejných výdavkoch a chceme zrealizovať ekologickú transformáciu, aby trh mohol e, nahradiť e, úlohu štátu. Nuž, no musíme si uvedomovať, že naše štáty trpia už celé roky nedostatkom investícií, či už ide o Nemecko, Francúzsko alebo Poľsko či Španielsko. Chýbajú investície do infraštruktúry, do obnoviteľných energií. Všetci čelíme tomu istému problému. Nedostatočné investície. Každý rok e, Európsky semester e, a e, jeho správa ľutuje tento nedostatok investícií. A ja sa pýtam, e, prekonali sme konečne toto tabu počas finančnej krízy? Eh, Kedy si to bolo tabu používať menovú politiku. Eh, umožní nám ekologická kríza opäť sa vrátiť k pragmatizmu a eh, prekonáme konečne aj ďalšie tabu a to je nedostatočné alebo odmietanie verejných investícií. Takže čo k tomu môžete povedať? Takisto sa pýtam na to zlaté pravidlo Golden Rule, čiže investície do ekológie vyňať z výpočtu deficitu a takisto prepracovanie sixpacku a e, e, tupeku. Európska rada nám nedávno potvrdila, že nebude existovať bez revízie paktu efektívna ekonomická politika. E, máme tu opäť potvrdený cieľ znižovania emisí uhlíka a cieľ nízkouhlíkovej ekonomiky. Toto sa nám ale nepodarí zrealizovať, ak neprekonáme rozpočtové limitácie. Ďakujem. Merci. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostáva slovo pani Klara Dobre z výboru pre zamestnanosť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako ste povedali, pán Dobrovskis, mali sme Ehm, boli sme svetkami hospodárskeho rastu, úžasné čísla HDP, investície, dokonca aj zamestnanosť a ďalšie makroekonomické ukazovatele, ktoré sú niekedy privysoké, ale to je iba jedna strana mince, potom tu máme ďalšiu a tá už nevyzerá až tak dobre. Napriek priemernému rastu a rozvoja Nerovnosti v spoločnosti v Európe sa dokonca zvýšili za ostatné roky. Chudoba, a najmä chudoba detí, čo naozaj je znepokojujúce, sa zvyšuje a je privysoká tak či tak. Situácia sa nemení, nezlepšuje, nemení k lepšiemu, napriek tomu, že hospodárske čísla sa javia dobre, napriek číslam hospodárskeho rozvoja máme stagnáciu v rozvoji spoločnosti v našej únii. A hovoríme veľa o výzvach súvisiacich s klimatickou zmenou. Urobili sme niektoré kroky, ale dúfam, že ich robíme dosť a predsa len sa nám nepodarí splniť svoje ciele, ak jednoducho sa nepriklonia tisícky, statisíce európskych občanov na našu stranu. Je tu e, sociálny aspekt zelených dohôd. To nie je niečo externé voči zeleným dohodám. Treba to robiť nie preto, že to vyzerá dobre, ale zelené dohody sú ťažké. Majú silný sociálny aspekt, je to ťažké presadiť do spoločnosti takto spolu a predsa to treba. Nesmieme zlyhať. Celkom určite potrebujeme nový model. Pán Dobrovský, vo svojom prejave ste spomenuli spravodlivosť a trvalú udržateľnosť. My v Európskom parlamente chápeme, že trvalá udržateľnosť znamená hospodárskú trvalú udržateľnosť, sociálnu trvalú udržateľnosť a hospodárskú. Toto sú vlastne tri aspekty v jednom. Zdôrazňujem v jednom. Nedá sa to od seba oddeliť. Hovoriť ste o spravodlivosti, ako keby to bolo niečo externé, čo treba zvlášť vytvoriť okrem trvalo udržateľného hospodárstva alebo politik súvisiacich s klimatickými zmenami. Nie je to nič o externé, malo by to byť priamo v jadre, interné. Chcem, aby komisia nás ubezpečila, aby táto spravodlivosť, táto férovosť bola súčasťou nového modelu, kde dostane rovnakú dôležitosť, to počerkujem rovnakú, ako investície. Adekvátne investície, tam zase počerkujem slovo adekvátne. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. A teraz dostane slovo pán Dobrovský, nech sa páči. Ďakujem za otázky. Začal by som prvou otázkou, ktorá sa týka európskeho semestra. Áno, skutočne to môžeme porovnať s predchádzajúcou Európskou komisiou. Naratív sa zmenil v európskom semestri Máme tu nový dokument, stratégia každoročného medziročného rastu, stratégia trvalo udržateľného rastu. To sú nové spôsoby, ako uchopiť túto tému v hospodárskom, sociálnom a klimatickom aspekte. Je to integrované, holistické, tak ako k tomu teraz pristupujeme. Počuli sme tu tri v jednom. Áno, to je základný aspekt novému prístupu k európskemu semestru. Bola tu otázka, či bude revízia e, six-packu. Áno, pripravujeme revíziu aj six-packu, aj two-packu, teda dvoj aj šesť e, balíčka a pracujeme na fiškálnych pravidlách, mienime odštartovať pripomienkové konanie, konzultácie, potom e, posúdime výsledok a zistíme, kam by sme sa mali pohnúť s fiskálnymi pravidlami a potom navrhneme ďalšie kroky v tomto kontexte. Čo sa týka obsahu, asi by bolo teraz predčasné robiť nejaké závery, ale Európska fiskálna rada mieni prijať pravidlá aj o, o štandardoch porovnávacích aj tzv. zlaté pravidlo. Toto všetko bude základom pre ďalšie diskusie. Ak hovoríme o investíciách do trvalej udržateľnosti, chcem tu zdôrazniť investičný model pre zelené dohody, pre Green Deal. Trilión eur pre trvalú udržateľnosť je predpokladaná suma. v našom novom uchopení stratégie je už zabudovaná integrácia, integrovaný prístup. Komisia to berie takto. Zelená tranzícia a digitálna transformácia, starnutie populácie, inovácie, také, čo je sociálne akceptovateľné. Toto všetko je súčasťou nového modelu Publikovali sme komunikáciu o silnej sociálnej Európe v rámci tejto tranzícii. To je presne ako smer, ktorým sa uberá myslenie komisie v tejto oblasti. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Gentiloni. Pokiaľ ide o otázku pani Laluc, ja by som odpovedal slovami, ktoré použila pani predsednička von der Leyen, keď povedala, že zelený e, díl, ekologická dohoda, je našou novou stratégiou rastu. V týchto slovách sa skrýva e, posolstvo. E, a týmto smerom teda musíme teraz pracovať, ako, ako to aj povedal Valdis. Budeme postupovať podľa tohto. Spustíme proces e, legislatívneho preskúmania Sixpacku a Tupaku. Nemáme okamžité riešenia na toto. E, bude sa o tom diskutovať niekoľko mesiacov a parlament bude samozrejme e, jedným z hlavných aktérov tejto diskusie. Našim cieľom je, aby verejné aj súkromné investície boli k dispozícii jednoduchším spôsobom. Áno, jednoznačne tu máme situáciu, že e, ekonomika je podfinancovaná. Pokiaľ ide o otázku pani Dobrev, ja súhlasím e, s tým faktom, že keď hovoríme o udržateľnosti používame e, všeobecný pojem udržateľnosti, udržateľného rozvoja. To je ekologický koncept, ale má aj sociálny význam. V nedávnych rokoch e, sme mali dobré miery hospodárskeho rastu, ale často e, bez dostatočného posilnenia sociálnej udržateľnosti. A toto teraz od nás vlastne e, sa žiada, aby sme integrovali do európskeho semestra sociálne aspekty, environmentálny aspekt, bez toho, aby sme nejako rozriedili makroekonomický rozsah semestra. Nebude to jednoduché, ale som presvedčený o tom, že sa to dá. Thank you very much. Mr. Schmidt. Thank you very much. Pán Schmidt, ja by som len dodal k tomu, čo povedal pán komisár Gentilioni. Myslím si, že je jasné, že sociálny rozmer je rovnako dôležitý v, tejto, v tomto prechode, v tejto tranzícii alebo tranzíciách, pretože máme tu zelený prechod k inej skutočnosti, digitálne transformácie, to je ďalší prechod, ďalšia tranzícia. Vydali sme komunikáciu, ktorá sa nazýva Silná sociálna Európa. A to sme vydali iba k týmto prechodom. Pri toto prepojenie zdôrazňujeme a nástroj, ktorý máme, je implementácia sociálneho piliera. A aby som vám poskytol niekoľko prvkov. Investovať do ľudí. Keď hovoríme o investíciách, je to aj o investovaní do ľudí, do ich eh, zručností, spôsobilosti, návykov. To bude kľúč pre to, aby tranzícia sa týkala všetkých a neponechali sme nikoho zaostávať kvalitné pracovné miesta, inkluzívny pracovný trh. Takto musíme ľudí pripraviť. Takéto spôsobilosti musia mať. A takisto e, platy. O Európe, v Európe hovoríme o rámci minimálnej mzdy. Hovoríme o tom, aby sa podporovalo kolektívne vyjednávanie a chudoba tých, ktorí pracujú. To je centrálny problém, ústredná záležitosť a detí. Tam pracujeme na e, záruke pre deti. Druhé kolo otázok sa bude týkať štyroch rečníkov. Každý dostane minútu aj 30 sekúnd. Začneme výborom pre zamestnanosť. Pán Denis Radke za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážení páni komisári, kolegyne, kolegovia, srdečná vďaka komisii za to, že e, dnes e, sa dostavili jej zastupcovia a ďakujem Valdisovi za to, že povedal jasne vo svojom príspevku, že otázka sociálnej spravodlivosti pre túto komisiu bude e, doslova srdcovou záležitosťou. No a chcem položiť konkrétnu otázku, pokiaľ ide o Fond spravodlivej transformácie. Veľa sa hovorí o tom, ako má vyzerať tento o, fond, ako to konkrétne má vyzerať. A ja sa snažím vždy zdôrazňovať, že tento fond je podľa mňa elementárne dôležitý, ale zároveň chcem poukázať na to, že je to aj O, ja sa domnievam, že výmenný obchod, vymeniť tento fond za Európsky sociálny fond, to je neakceptovateľné. E, musíme sa snažiť teraz e, vyhnúť sa tomu, aby v ekonomikách e, vznikli štruktúrálne trhliny, ale to nemá byť na úkor nikoho a žiadnej ekonomiky v, v členskom štáte. No a ešte k pánovi Šmitovi chcem povedať, Ehm, vy ste spomínali, že tento rok sa bude diskutovať o európskej minimálnej mzde. Povedali ste teda, že ten proces už bol spustený, zahájený. A ja chcem povedať, bez ohľadu na to, ako diskusia skončí, je e, podľa mňa nevyhnutné urobiť už krok vpred v Európe, pokiaľ ide o tarifné viazanie. My hovoríme stále v Európe iba o hospodárskom raste. Eh, no už keď sa pozriem na Nemecku, chemický priemysel zvýšil mzdy svojim zamestnancom v posledných rokoch o 3 a potom tam máme aj e, také sektory, ktorým sa síce darí, ale, ale strácajú sa tam mzdy, jednoducho znižujú sa tam mzdy, takže konečne o tom musíme hovoriť. Ďakujem a teraz Markus Ferber za EPP, výbor Ekon. Ďakujem a ja budem hovoriť po nemecky, ak mi to dovolíte a budem sa snažiť e, prispôsobiť sa krátkemu ročníckému času. Chcem hovoriť o semestri. Komisia hovorila e, viackrát o tom, že chce zoštihliť európsky semester. Mali, malo by existovať menej e, špecifických odporúčaní a takisto cieľový trojuholník, investície, štruktúrálne reformy a zodpovedná rozpočtová politika, to by ich chcela nadefinovať. V strategii pre udržateľný rast na rok 2020 e, z tohto trojuholníka sa stal ale štvoruholník e, s trošku vágne definovanými dimenziami. Ekológia, produktivita, stabilita, spravodlivosť. No a teraz, ako sme počuli, tých 17 cieľov SDK by sa malo zapracovať ešte dodatočne do európskeho semestra, takže ďalej ešte sa to celé nafúkne. No a ja sa zamýšľam nad tým, ako bude vyzerať táto integrácia a ako e, to ide, alebo ako to stojí v súlade s nedávno vysloveným cieľom, že európsky semestr by, by mal byť e, zacielený, e, že by mal byť precízne zacielený. To zaznelo aj v e, uzneseniach z nedávnych rokov. A zaujíma ma, ako zapracujete cieľ číslo 8 udržateľného E, rozvoja, ako ho integrujete do semestra. Ďakujem. Teraz pani Marie-Pierre Vedren za Renew, e, výbor EMPO. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste prišli, pani komisári, odpovedať na naše otázky. E, vaša prítomnosť nám pripomína, že hospodárske a sociálne riadenie je demokratickou zodpovednosťou a idú ruka v ruke. Veľmi sme radi, že chcete do zeleného paktu e, zapísať, teraz zaintegrovať e, e, hospodársky rast a takisto chcete zaintegrovať sociálne práva do európskeho semestra. Tieto deklarácie nesmú ostať iba na papieri. Vy ste spustili viaceré iniciatívy, hovoríte o minimálnej mzde, o stratégii pre digitálnu konkurencieschopnosť. Členské štáty by mali viac rešpektovať vaše odporúčania počas európskeho semestra, najmä tie, ktoré sa týkajú sociálnych vecí a zamestnanosti. To je často zanedbávané um, v prospech rozpočtových opatrení. Vy ale uh, málo hovoríte vo svojich podkladoch o mobilite pracovníkov v Európskej únii. Predtým mnohé iniciatívy a smernice sa týkali tejto témy, takže ja sa pýtam, uh, E, čo chcete prijať, aby ste zabezpečili mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únii. Táto mobilita musí byť e, mm, spravodlivá a nesmie byť nekala. No a ďalšia otázka sa týka Globalizačného fondu a Fondu spravodlivej transformácie. E, majú spoločné ciele podporiť ekologickú a digitálnu transformáciu, ale je tam iný časový horizont. Ako chcete zabezpečiť súlad, koherentnosť týchto fondov? Ďakujem. Teraz pán Engin Eroglu z výboru ECON eh, skupina Renew. Ďakujem, pani komisári, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že vám môžem dnes eh, položiť niekoľko otázok. Začnem citátom nášho spolkového ministra financí. Eh, to som si stiahol z jeho stránky a chcem to prečítať k európskemu semestru v rámci Európskeho semestra Európska komisia každý rok vypracováva začiatkom roka ročný prieskum rastu. No a tu sa nachádzajú e, popísané veľmi dôležité finančné a hospodárske výzvy, čo, ktoré sa majú v danom roku zvládnuť. E, spolkový minister financí nepochádza z mojej politickej rodiny, ale ja jeho názor podporujem na 100%. Podľa mňa sa zmenilo ťažisko správy. Teraz sa, z toho stáva správa o ročnej udržateľnosti. A mm, ja sa chcem spýtať komisie, uh, nuž áno, reformy sú dôležité, ale ešte dôležitejšie je, aby tie reformy sa preniesli na úroveň členských štátov, aby sa implementovali. A ja mám rovnakú obavu ako kolega z EPP. Keď príde ešte ďalší nový e, e, balík, Eh, keď príde ďalšie vylepšenie, tak sa len eh, zväčší objem práce, ale nebude to mať eh, reálne výsledky. Takže ja sa pýtam komisie, ide vám ešte o štruktúrálne reformy alebo ide vám viac o tú udržateľnosť v tomto prieskume rastu? Ďakujem. Ďakujem. A teraz nastal čas, aby sa vyjadrili komisári. Pán Dombrovskis. Well, oh, yes, uh, thank you, uh, Madam uh, Chair, uh, honorable, uh... Ďakujem. O... O, ďakujem, pani predsednička, ďakujem za otázky. Pokiaľ ide o Fond spravodlivej transformácie a prepojenie na ESF+, e, takže čo navrhuje Európska komisia? Chce, aby Fond spravodlivej transformácie existoval ešte okrem nášho súčasného návrhu VFR, čiže okrem tých vyše 11 HDP, ktoré sme navrhli, navrhli sme pridať 7,5 miliardy eur práve preto, aby sa nediskutovalo o tomto, či to ide na úkor poľnohospodárstva alebo na úkor ESF. My si myslíme, že tieto nové výzvy si mm, vyžadujú nové peniaze. Vieme, že Európsky parlament je ešte ambicioznejší, že hlasí VFR vo výške 1,3 HDP a e, rada zasa ide opačným smerom. Tí si myslia, že 1,11 je málo. Nebude to jednoduchá diskusia, ale e, komisia navrhuje, aby toto sa pridalo ešte k nášmu súčasnému finančnému návrhu mm, Ďalšia vec, e, nová podoba európskeho semestra a špecifické odporúčania pre krajiny. Ehm, nemyslím si, že budeme zužovať odporúčania pre členské štáty, pretože e, budeme ponovom pokrývať širšie záležitosti, čiže bude ťažké to mm, dobre naformulovať, zachovať rovnováhu Musíme sa sústrediť na tie ciele SDG teraz a na udržateľný rast. Takže my chceme eh, k správam o štátoch dať prílohy, kde sa bude vyhodnocovať, ako každý členský štát implementuje špecifické odporúčania a potom a sa tam bude hovoriť aj o SDG. Pokiaľ ide o 8 SDG, nerozumel som tej otázke E, je to v interakcii celkového cieľa európskeho semestra, o udržateľný hospodársky rast, plná zamestnanosť a tak ďalej. To je všetko v súlade s všeobecnými cieľmi európskeho semestra. Sociálne otázky patria aj komisárovi Šmitovi. E, pokiaľ ide o ruský e, ročný prieskum rastu a udržateľný rast a nuž našim ťažiskom budú naďalej štruktúrálne reformy. Aj v našich dokumentoch sa hovorí, že prioritou je konkurencieschopnosť, ale samozrejme štruktúrálne reformy sú predpokladom konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Najnaďalej. Ďakujem. Pán Gentiloni má teraz slovo. Uh, Ďakujem. Ja už nebudem opakovať to, čo povedal Valdis o Fonde spravodlivej transformácie. Navrhujeme, aby tento fond teda bol ešte pripojený e, k rôznym kapitolám. Teda, aby to bolo navýšené o tento fond. Pokiaľ ide o európsky semester, Mm, cieľ zjednodušovania európskeho semestra je podľa mňa dobrý. Jednoznačne ho podporujem, ale to neznamená jednoznačne, že nemôžeme mať niekoľko cieľov. Máme už o, sociálny pilier, sociálnu hodnotiacu tabuľku v semestri a dnes o, našu prezentáciu sme Mm, dosť zamerali na udržateľnosť a na tie SDG ciele, pretože toto je nový narratív. Je to nový profil, ktorý definuje novú komisiu. Ale to neznamená, že prestaneme dbať na štruktúrálne reformy a e, na e, makroekonomické problémy a nerovnováhy. Otázkou bolo, či zjednodušíme náš e, mechanizmus makroekonomických nerovnovách. O tomto diskutujeme medzi sebou aj s členskými štátmi a diskutuje sa o tom aj v správe, e, ktorú e, zverejnila Európska daňová rada, European Fiscal Board. Mm, to zjednodušovanie, tam nejde len o to, aby sme nepridávali nové témy, to zjednodušovanie spočíva v tom, že sa um, mnohí účastníci, mnohí subjekty sa totiž uh, domnievajú, že mechanizmus makroekonomických nerovnovách je príliš komplexný, že je príliš zložitý na to, aby sa mohol používať objektívnym spôsobom. Ja tu vnímam uh, riziko oslabenia, rozriedenia Nie že natoľko, ako to popísal pán poslanec Ferber, e, to súvisí e, s číslom 8, to už je obsenuté v sociálnom pilieri, ale e, viaceré iné ciele odzrateľného rozvoja súvisia s princípy právneho štátu, so spravodlivosťou a so súdnictvom. Toto všetko obsenuté v semestri nie je. Mali by sme ich zakomponovať do všeobecnej stratégie novej komisie. Teda cieľ zjednodušiť je veľmi jasný, ja sa s ním stotožňujem. Myslím, že musíme mať na pamäti aj naše nové záväzky súvisiace so sociálnymi a ekologickými dimenziami. Ďakujeme. Pán Schmidt. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať e, na prvý bod po nemecky. Nebudú tu žiadne výmenné obchody medzi Spravodlivým fondom transformácie a fondom e, sociálnym, teda ESF. Potrebujeme oba fondy, dajú sa a vlastne využiť e, obidva spoločne, aby sa vytvorili lepšie podmienky. Minimálna za to nie je nejaký všeliek, to vieme, ale v mnohých krajinách to pomáha aspoň e, trochu, trochu posunúť mzdy nahor. Ale ja plne súhlasím s vami, keď hovoríte, že ten správny nástroj je e, tarifná politika práve však v mnohých e, krajinách nie je dostatočná tarifná politika. To si preto vyžaduje z našej strany také kroky, aby tarifná politika bola základnou súčasťou um, trhovej ekonomiky v členských štátoch. A To všade, tam, kde sú vyššie um, formy rozvoja tarifnej politiky, tam eh, by to malo platiť, ale tiež eh, tam, kde sa tarifná politika uplatňuje lebo vo výnimočných situáciách. Ďalej, čo sa týka toho 8. bodu, teda dôstojný pracovný svet. Myslím, že to navzájom úzko súvisí, keď eh, totiž tvrdíme, že chceme vytvoriť kvalitné pracovné miesta, to znamená vlastne dôstojná práca. Európa potrebuje dôstojné pracovné miesta, kvalitné pracovné miesta, aby práve sa posunula k tej novej stratégii rastu. Myslím, že e, komisár Gentiloni to veľmi dobre popísal. V tomto smere teraz s cieľom samotným nie sú problémy. Je to zakomponované aj do piliera sociálnych práv a zamestnanosť rast, udržateľná zamestnanosť, eh, to už je súčasťou eh, našich priorít. Ja nevidím nejaký rozpor medzi štruktúralnými reformami a udržateľnosťou. Udržateľnosť je vlastne tiež eh, rozsiahla štrukturálna reforma, pretože ak ju nevykonáme, tak sa veľmi rýchlo posunieme na hranice rastu klimatické zmeny sú vlastne dobrým príkladom tohto a ďalej. Čo sa týka mobility pracovníkov, Isté, že chceme podporovať mobilitu na trhu práce, ale je treba, aby to bolo v súlade so sociálnymi pravidlami, s pilierom sociálnych práv. A preto sociálny dumping, proti tomu musíme bojovať so všetkými zbraniami, ktoré máme k dispozícii. Máme tiež e, schválenú smernicu o vysielaní pracovníkov. Tento rok sa dostane do praxe a budeme dbať na to, aby táto smernica nielen bola transponovaná náležite, ale aby sa uplatňovala v praxi. Jeden z nástrojov, ktoré máme k dispozícii, je Európska agentúra práce. Ďalej, fond e, prispôsobenia sa globalizácii. Komisia isté, že už e, teraz uplatňuje v tomto smere e, stanovené pravidlá a snažíme sa posilniť využívanie tohto fondu v praxi. Ďakujeme. Teraz Dostáva slovo moja kolegyňa Landen Cipen eh, za výbor pre zamestnanosť. Tá bude predseda druhej časti tohto dialógu. Ďakujem. Pani Tinagli. Posunieme sa teraz tretiemu kolu diskusie. Ten istý postup. Ďakujem aj ja panu Šmitovi Začneme tým, že to slovo dostane Filip Lambert v tej tretej časti a potom Kim van Sparenták, potom pani Francesca Donato a potom po, po nej Elena Lesy. 1,5 minúty na rečníka a potom dostanú slovo komisári, aby mohli odpovedať. Nech sa páči. Filip Lambert, nech sa páči. Ďakujem. Príjmy podvečer, vážení komisári. Nie je tajemstvom, že nás teší, že nová komisia zaujala túto novú stratégiu, novú orientáciu, že ekologický dohovor je jeden z hlavných pilierov vášho 5-ročného obdobia. K tomu blahoželáme, chceme vás tom podporovať, ale je tu problém na dvoch úrovniach. Jednak vieme, že peniaze nebudú ľahko k dispozícii, aby sa mohli zafinancovať investície, ktoré budú potrebné. A na druhej strane vieme, že Mm, keď rozpočtové ciele sú zakotvené v zmluve, iné ciele v zmluve nie sú. Teda e, je tu doznačná odlišnosť, čo sa týka právnej sily. Čo sa týka makroekonomických nerovnovách e, a to, ten postup, možno nástroj, ktorý by sa mohol využiť, e, by sa mohol týkať možno práve zmeny nastavenia tej transformácie, keď si totiž vezme do úvahy postup makroekonomickej nerovnováhy. My chceme sa zamerať na zraniteľnosť členských štátov v makroekonomickom zmysle. A tu vidíme, že prílišný spolah na vývoz a teda prílišné prebytky vrhne už tomu, že e, spôsobíte zraniteľnosť. A v tomto zmysle by som teda uvítal taký postup, ktorý by nám umožnil viac sa zamerať na tieto e, prílišné prebytky. Potom sú však e, ďalšie dve oblasti, ktoré by sme mohli e, doplniť. E, príliš veľká nerovnosť to vlastne tiež oslabuje ekonomiku a to sa vedecky dokázalo. O čo väčšie sú tie nerovnosti, o to väčší nápor je to na hospodárstvo. Ak teda budú príliš veľké nerovnosti, aj to spôsobuje zraniteľnosť a samozrejme príliš veľká závislosť od fosilných palív aj to spôsobuje zraniteľnosť. Teda chcem vás vyzvať, aby ste aj toto zvážili pri revízii tohto postupu. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem aj ja za vaše úvodné vystúpenie. Teší ma, že ste spomenuli nárast v cenách nehnuteľností. To sme zaznamenali v celej Európe. To znamená, že mnohí mladí, pardon, mnohí ľudia sa nemôžu dostať za dostupnú cenu k bývaniu. Komisia uvádza v hodnotení, že výrazný nárast nehnuteľnosti sa musí pozorne monitorovať. Ale aktuálne obavy komisie ešte stále sa týkajú len toho, ako sa aktíva v trhu nehnuteľností e, vyvíjajú z hľadiska makroekonomickej e, stability a nie e, čo sa týka sociálnych práv a dostupnosti bývania. Teda súhlasíte s tým, že je treba integrovane reagovať na nedostatok dostupného bývania, e, na zlé podmienky bývania, taktiež e, na problém bezdomovectva a aké nástroje komisia chce zvážiť nielen, aby monitorovala, ale aby prispela aktívne k dostupnejšiemu bývaniu. Komisia má v pláne vydať odporúčania konkrétnym krajinám v tomto smere a má v pláne zahrnúť jeden alebo viacero ukazovateľov k cenovej dostupnosti bývania v rámci e, hodnotenia, dajme tomu, e, e, sadzba, e, teda miera nákladov na bývanie v kontexte chudoby a ešte v neposlednom rade na platformách ako Airbnb sa vlastne šíri dvojnásobný nájom nehnuteľnosti, to spôsobuje ešte ďalšie problémy trhu s bývaním, e, teda že je nedostatok e, nehnuteľnosti k dispozícii. Chcete sa postarať o to, aby e, zákon, ktorý sa týka digitálnych služieb, aby umožnil, že bude možno zakročiť voči nelegálnemu poskytovaniu nehnuteľnosti na prenájom aj cez tieto platformy. Ďakujeme pekne, pani Donato. Budem hovoriť po taliansky. Tuto otázku kladiem najmä komisárovi Gentilónimu aj podpredsedovi Dombrovskisovi. A e, vrátim sa k tomu, čo už bolo povedané, potrebujeme pakt rastu a stability, ktorý bude revidovaný. Musíme zabezpečiť konkrétne e, možnosti mobilizácie investícií, aby zaručili rast. Ako už sme počuli, ešte neexistuje precízny plán, ale chcela by som vedieť, či už ste sa dohodli na niektorých bodoch. Najmä e, zdá sa, že je potrebné zasiahnuť e, v tej e, oblasti rozpočtového deficitu, ale aj štrukturálneho deficitu. Sú tam určité záväzky. Týka sa to bežných výdavkov, ktoré sú veľmi dôležité pre sociálnu ochranu. A je potrebné takisto niečo robiť s tým 60-percentným, s tou požiadavkou 60-percentného verejného zadlženia. Je to príliš prísne, príliš obmedzujúce, len veľmi málo štátov toto rešpektuje. A takáto povinnosť neexistuje nikde inde vo svete a takisto to obmedzuje investičné možnosti aj takých štátov v Európe, ktoré majú väčšie fiškálne možnosti. A pod, pokiaľ ide o rovnováhu eh, E, daňovej bilancie nerovnováha samozrejme zaťažuje tie štáty, ktoré majú deficit. A to e, obmedzuje vnútorný dopyt a opäť to má procyklický charakter. Mm, sociálna aj fiškálna udržateľnosť môžu ísť ruka v ruke iba vtedy, ak sa zmenia e, parametre daňovej fiškálnej udržateľnosti. Green Deal predpokladá pákový efekt. Chce mobilizovať bilión invest- eur investícií, ale to predpokladá infraštruktúru, ktorá bude podporovať um, ktorá bude podporovať súkromné investície. To je všetko. Čas vypršal. Lizzie, ID Group. Elena Lizy, skupina ID. Ďakujem. Ďakujem komisárom za to, že prišli s nami viesť dialog. Samozrejme sú tu argumenty, na ktorých sa nemôžeme zhodnúť a budeme žiadať aj ďalšie vysvetlenia. Napriek e, ročnej stratégii pre udržateľný rást e, investície a e, sú zanedbávané a takisto sociálna spravodlivosť sa presúva do druhej línie. Aby sme podporovali spravodlivosť, musíme e, bojovať proti exklúzii. Toto je tam napísané. Ale e, ja sa chcem vyjadriť k osobám, ktoré majú postihnutie, e, pretože to, že tam je veľký problém so za, zamestnávaním. V roku 2017 iba 50 týchto osôb v EU bolo zamestnaných. Čiže jedna e, postihnutá osoba z dvoch je nezamestnaná. Tak vyzerá realita. Je neschopná využiť vlastný talent a takisto častokrát tieto osoby majú veľké kompetencie. Podľa údajov Eurofantu 46 e, postihnutých osôb je ohrozených depresiami Pán Schmidt, e, chcem sa vás spýtať, čo chce urobiť komisia preto, aby zlepšila situáciu e, osôb s postihnutím? A koľko e, zamestnancov s postihnutím majú európske inštitúcie? Čo chcete urobiť v prospech asociácií, ktoré žiadajú inklúziu týchto osôb? Pán Gentiloni, vy v Taliansku ste škrtali fondy, za dva roky ste škrtli 10 miliónov eur pre osoby s postihnutím u nás doma. Môžeme dúfať, že urobíte niečo pre tieto osoby teraz v rôznych sektoroch ekonomiky. Je to apel samozrejme. Komisár Gentiloni, zamestnanosť je najdôležitejším faktorom sociálneho zaradenia, integrácie pre tieto osoby. Áno, nemám pochybnosti o tom, že môj rečnícky čas už vypršal. Okay, ladies and gentlemen. Ďakujeme pekne za vaše otázky, kolegovia. Teraz dostal slovo pán Dombrovský ako prvý, aby odpovedal. Ďakujem, vážení poslanci. neskôr k otázke ekologického dohovoru a k právnej sile ekologického dohovoru. Momentálne teda sme v situácii, keď bolo vydané politické vyhlásenie, taktiež e, oznámenie komisie. Chceme sa posunúť k uhlkovej neutralite do roku 2050, ale ako viete, súčasťou ekologického dohovoru je klimatická legislatíva. To znamená, že to bude právne záväzné. Teda ekologický dohovor bude v tomto smere správneho hľadiska posilnený. E, čo sa týka e, postupu v prípade makroekonomickej nerovnováhy, už využívame isté nástroje, aby sme zakročili v prípade prípadoch, ktoré ste popísali práve preto, dajme tomu krajiny ako Holandsko a Nemecko sú v tomto konaní makroekonomické nerovnováhy práve preto, že majú značné prebytky e, e, bežného účtu a obe tieto krajiny už ohlásili e, v aktuálnych rozpočtových plánoch výrazné balíky fiskálnych podpor. To Eh, by sme radi uvítali a, a to práve v čase, keď sa ekonomika spomaluje. Práve to si vyžaduje krajiny ako Holandsko a Nemecko, aby využili svoj eh, fiskálny priestor ďalej. Čo sa týka otázky nerovností, to je súčasťou európskeho semestra už aj teraz. Iste si spomínate v minulosti, keď sme hovorili o prioritách hospodárskej politiky, zdôrazňovali sme tiež inkluzívny rast a znižovanie chudoby. Krajiny, eh, kde je vysoká miera nerovnosti, čo sa týka príjmu, dostanú tiež odporúčanie, aby zakročili v prípadoch takéto nerovnosti. To je tiež uvedené v programe komisie. Ďalej, otázka prístupu k bývaniu. Vnímame to ako prípad makroekonomické nerovnováhy, pretože vieme, že globálna finančná hospodárska kríza začala práve krízou hypotekárnych úverov. Teda toto pozorne sledujeme z makroproječného hľadiska, je to relevantné, ale tiež to vnímame ako sociálny problém. Napríklad e, v rámci e, posledného semestra, keď sme e, hovorili o investičných prioritách členských štátov, tak sme uviedli aj prístup k dostupnému bývaniu. To sme pomenuli ako jednu z investičných priorít v prípade viacerých členských štátov v kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca. Komisia bude ochotná na tomto ďalej pracovať. Pri revízii fiskálnych pravidiel, tak ako sme už e, uviedli, e, v rámci e, pravidelnej revízie Sixpacku a Tupeku sa spustia verejné konzultácie a potom sa príjmu ďalšie kroky. Ďakujeme. Teraz pán Gentiloni môže odpovedať. Ďakujem. zraniteľnosť, ako povedal pán Lambert, to je významný prvok. Z našich analýz um, nerovnováha makroekonomickej oblasti nepochybne odhliadnúť od rozličnej sily jednotlivých nástrojov, ktoré máme k dispozícii, ako práve povedal Valdis, aj toto sa čiastočne pokrie táto legislatívou, ktorá súvisí s ekologickým dohovorom v našich odporúčaniach. Myslím, že tá e, celá škála e, príkladov zraniteľnosti sa zohľadňuje nielen teda nerovnosti v spoločnosti, ale tiež fosílne pavidla, e, prílišná závislosť od fosílnych palív a tiež iné príklady makroekonomickej nerovnováhy, tie sa už zohľadňujú aj teraz v našich odporúčaniach. Ďalej beriem na vedomie, čo ste povedali na Margo bývania, najmä v súvislosti s tým, že je treba hovoriť o, o otázke platformiem, prenajmu nehnuteľnosti cez platformy. Myslím, že to je jedna z najhlavnejších otázok, ktorým sa budujeme našich diskusiách venovať. Dúfam, že v stredu alebo vo štvrtok dostaneme prvé návrhy od OECD, ktoré sa týkajú digitálnych platform a zdaňovania týchto platform. No a ešte chcem po taliansky odpovedať pani Donato. Myslím si, že aj jej príspevok poukazuje na to, aký e, významný, e, aké významné je preskúmanie súčasných pravidel paktu a rastu a stability. Áno, táto revízia bude veľmi významná. Neexistuje ešte žiadna precízna línia, žiaden konkrétny plán. Začíname verejné konzultácie. Našim cieľom je predložiť konkrétne návrhy e, keď sa uzavrie tá fáza e, verejných konzultácií. Dve veci sú jasné. Musíme nájsť vhodnejšie nástroje, aby sme uľahčili a umožnili verejné investície. A druhá, bez e, dobrého prostredia pre finančné e, súkromné investície s pomocou štátneho financovania e, súkromné investície sami nezrealizujú ciele, ktoré tu navrhujeme. Pokiaľ ide o postihnuté osoby, na to by mal asi odpovedať pán komisár Schmidt a aj môj e, čas sa skončil. Ďakujeme pekne. Teraz pán Schmidt. Čo sa týka bývania, myslím, že podpredseda Dombrovskis už e, spomenul, ako vnímame problematiku bývania, dôstojného bývania je jasné, že to musí byť súčasťou európskeho semestra. Má to totiž ekonomické, sociálne dimenzie, dokonca aj dimenzie, ktoré súvisia s konkurenceschopnosťou, teda veľmi úzko. To súvisí s problémami v mnohých e, členských štátoch. Čo sa týka digitálnej sféry, môžem len potvrdiť, že pracujeme spoločne s podpredsedničkou Vestager v otázkach sociálnych aspektov digitálnej agendy, ďalej čo sa týka pracovných podmienok, sociálnej ochrany. To je veľmi dôležitá eh, vec a rozhodne ju nezanedbáme v týchto diskusiách. Ďalej, čo sa týka mm, postihnutia, myslím, že komisia uviedla, že chce presetovať rovnosť na všetkých úrovniach. Takto to predsednička komisie ohlásila a to sa vzťahuje aj na osoby s postihnutím. Najmä komisárka Dali chce pracovať na novej stratégii na boj proti diskriminácii ľudí s postihnutím. Myslím, že môžeme zapracovať dokonca osobitnú formu ochrany pre mladých ľudí s postihnutím v rámci nástroja za ruka pre mladých. Musíme im pomôcť eh, dostať sa lepšie k zamestnaniu, aby sa mohli uplatniť na trhu práce, musia mať dostatočne vhodné zručnosti a na to je treba vytvoriť nástroje pre mladých ľudí s postihnutím, aby mali prístup k odbornej príprave vzdelávania, pretože vylúčenie z trhu práce veľmi úzko súvisí často Nevždy, ale často to súvisí s tým, že tieto osoby majú často veľmi nízke úrovne vzdelania a zručnosti. Tiež e, musíme sa zamerať na to, aké opatrenia musia prijať členské štáty, aby zaručili zapojenie, uplatnenie týchto ľudí s posunutým na trhu práce. To je ďalší nástroj, ktorý by členské štáty mali prijať, aby posilnili aj pripravenosť e, podnikov, podnikateľov zamestnávať vo väčšej miere osoby s postihnutím. Ďakujeme pekne. Teraz štvrté kolo. We start with Madame Rafalska. Začne pani Rafalská, skupina ECR. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca vážení páni komisári, vážení kolegovia. Hovoríme tu o sociálnej Európe, o silnej, odolnej eh, sociálnej Európe, o sociálnej transformácii. To všetko veľmi pekne znie, ale sme ešte veľmi vzdialení od takéto reality. Ešte stále čakáme na túto spravodlivú eh, Európu. A to hovorím ako Poľka. Nad nami totiž vysí meč, že e, Polsku sa budú škrtať prostriedky z európskeho rozpočtu, pretože údajne Európska únia sa domnieva, že princípy právneho štátu sa nedodržiavajú v Polsku. Teda e, cítime sa zastrašení a ohrození takýmito signálmi. Teda pre nás tá spravodlivá Európa je ešte stále len uh, v oblakoch. Tiež hovoríme veľa o digitálnej transformácii, o ekologickej transformácii. To je správny prístup, ale zároveň tvrdíme, že chceme zachovať solidaritu a chceme aj podporovať inovácie a chceme byť konkurenceschopní. Ako teda e, toto chcete navzájom zosúľadiť? Zdá sa mi to byť dosť náročné. E, ďalej energetická chudoba. To je veľmi významné riziko aj pre Polsko. A tiež to úzko súvisí s ekologickým dohovorom. Súvisí to tiež e, s nízkoemisnou ekonomikou. Nemyslíte si, že je čoraz väčšie riziko, že sa ohrozí konkurenceschopnosť našej ekonomiky a tiež je tu riziko energetickej chudoby. Niektorí kolegovia spomenuli prístup k bývaniu. Aj to je dôležité mať na pamäti a tiež rizika súvisiace s trhom práce. Ďakujem. Ďalej. Pán Epping. Uh, e, skupina ECR. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať pána komisára Dombrovský sa e, niečo, čo si s udrotelnosťou. E, pán komisár, pochopil som to tak, že vy ste jedným z podporovateľov ekologického dohovoru, podporujete obrovské investičné plány, aby sa znižovali emisie uhlíka a to drasticky. Ale jadrová energia a, a reaktory sa nespomínajú v pôvodných plánoch a jadrová teda energetika sa tam vôbec nespomína. Ja sa teda chcem opýtať veľmi jednoducho, aký je váš názor ako fyzika a možno jadrová fyzika na jadrovú energiu ako významné uzreteľné riešenie pre energetickú transformáciu a na splnenie klimatických cieľov tejto komisie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Pereira, skupina GUE. Ďakujem. Príjemný podvečer. Napriek sociálnym výhradám, ekologickým výhradám. Myslím, že ten ekologický dohovor neprináša toho príliš veľa nového. Politika v rámci semestra a tiež v rámci odporúčaní sa nikdy nebude dať zosúľadiť so sociálnou spravodlivosťou, udržateľnosťou, pokrokovosťou, progresívnosťou v našej spoločnosti. Práve naopak, ešte ďalej prehlbia zneužívanie, e, vykoristovanie pracovníkov, ďalej predaj verných služieb, liberalizáciu a rozpredávanie strategických sektorov. Naši pracovníci si zaslúžia mať také sociálne a pracovné práva, ktoré budú zakotvené e, v legislatíve. E, tieto e, práva sú o mnoho progresívnejšie ako charta základných práv, dajme tomu, alebo pilier sociálnych práv. Nechceme sa vrátiť späť do 19. storočia, chceme sa posunúť k dôstojnému životu bez toho, aby sme museli neustále o niečo žobroniť musíme jasne uviesť, že ekonomika má slúžiť ľuďom a životnom prostrediu. Chystáte sa e, za výpočtou deficitu vylúčiť všetky verejné výdavky na zdravotníctvo, školstvo a infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru a tiež investičné projekty, ktoré bude spolufinancovať e, Európska únia zo svojho rozpočtu. Môžete to spojiť s opatreniami, aby sa zvyšovali mzdy, aby sa poskytovala pomoc tým, ktorí pracujú a pritom sú v chudobe, alebo aby sa zavránilo členským štátom, aby sa teda členským štátom umožnilo niečo také urobiť. Ďakujeme, pán Guzmau, skupina GUE. Ďakujem. Je veľmi zaujímavé počúvať eh, eh, osoby, ktoré v komisii rozhodujú, ako nariekajú e, nad tým, že sa znížila miera kolektívneho vyjednávania a tiež, e, ako sa to počiarkuje, na prekárnych pracovných podmienkach a tiež, že sa nedarí prezentovať e, zvyšovanie miest. Komisia je predsa jedným z hlavných motorov, motorov deregulácie trhu práce, a to v celej Európe. Vidíme, čo sa udiela u nás v Portugalsku, najmä v čase, keď rozhodovala o našej krajine trojka. Teda teší ma, že sa vlastne úplne zmenila forma zmýšľania v komisii. Ale chcem sa pýtať, čo to naozaj myslíte vážne. Vidíme to, dajme tomu z odporúčaní eh, Portugalsku a iným krajinám. V posledných 15 rokoch sme totiž počúvali úplne iné veci, ale chcem sa pýtať e, veľmi konkrétne na rozhľadovné Komisia si stanovuje čoraz viac ekologických sociálnych cieľov a je čoraz ambicioznejšia v tomto smere a to je veľmi nezvyčajný ekologický dohovor. Nemá totiž dostatočné finančné krytie, je veľmi málo peniazy vyčlenených na fond sporovej transformácie, taktiež sa má zoškrtať kohézia. A potom je tu bilión, ktorý e, sa má len tak odnikal vyčarovať teda vzhľadom na to, pod akým tlakom sú niektoré krajiny ako Portugalsko, eh, u nás eh, v skutočnosti bude rozpočtový prebytok a predsa sme jedna z krajín, na ktorú komisia ukazuje prstom, eh, že nesplníme ciele paktu stability rastu. Ďakujem pekne, ja sa vyjadrím po nemecky. Vzhľadom na pokročilý čas, aby bola zaručená vyváženosť skupín, je možnosť teraz na, na báze CatchDI je teda spontánne sa prihlásiť do diskusie. Ešte máme dve vystúpenia. Tým by som dala priestor, aby to bolo spravedlivé a potom e, budú nasledovať odpovede a potom by sme to mali ukončiť. Teda jednak Lifteris Nikolau a Helene Fridzon. Teda e, Títo dvaja dostanú slovo, inak žiaľ už nemáme e, žiaden čas. The floor is yours. Okay. Herr Nikolaou, bitte. Nikolau Alavanos e, sa volám. E, ďakujem za všetko, čo ste povedali. Obia, obávame sa novej kapitalistickej krízy, pretože EÚ EU E, znížila platy, eliminovali e, odborové e, práva, práva kolektívneho vyjednávania. A vy teraz chcete všetko zacieliť na zelený rast. Ale prognózy pre nové technológie E, v tejto novej kapitalistickej ekonomike hovoria, že sa stratia desiatky miliónov pracovných miest. Namiesto toho, aby ste pomáhali zamestnancom, aby ste zlepšovali ich podmienky, robíte toto. Napríklad v Grécku sa plánuje privatizácia elektrického e, systému e, distribúcie a výroby elektriny a toto e, si vyžiada prepustenie tisícov pracovníkov. Existujú technológie pre výrobu um, čistej elektriny, napríklad z lignitu. A uh, namiesto takejto privatizácie by ste mali obnoviť e, kapacitu výroby ehm, štátov, ale namiesto toho tieto podniky prepušťajú zamestnancov. Ešte mám nejaký čas, takže to chcem ukončiť. Akú pozíciu teda k tomu bude mať komisia? A ak dovolíte, dokončím moju otázku. Takže ako, akú pozíciu má komisia k ochrane pracovných miest? A takisto, čo si myslíte o práve na sociálne zabezpečenie a takisto uh, sociálne bohatstvo? The floor is Swedish. Eh, det är absolut nödvändigt att klimatomställningen avspeglar sig i den europeiska terminen och i den årliga tillväxtstrategin. Je nevyhnutné, aby stratégia európskeho semestra a ročného, výročného rastu zašla ešte ďalej. Mali by sme sa snažiť o trvalo udržateľné spoločnosti, rovnoprávne spoločnosti. S tým súvisí aj Európska európske regionálne a globálne záväzky. To sú ciele EU a OSN. Tým sa vytvára vyššia legitímnosť. Páčil sa mi prepojenie na sociálny pilier. Ako sociálna demokratka je pre mňa zásadne dôležité, aby východisko pre globálne klimatické politiky bola férová klimatická tranzícia, ktorá samozrejme je podporená solidaritou a ľuďmi aby nikto nezaostával, nikoho sme nenechali na pospas. Na to potrebujeme opatrenia. Teším sa, že sociálny pilier sa znova ujme svojej úlohy a teším sa na všetky členské štáty, ktoré zvýšia svoje ambície v tejto veci. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám. A teraz dostáva slovo pán Dombrovskis. Odpovie na otázky. Pani predsedajúca, ctená poslankyne poslanci, dovolte mi začať prvou otázkou o prepojení medzi EÚ rozpočtom a právnym poriadkom. Je to súčasť návrhu Európskej komisie pre viacročný finančný rámec nasledujúci. Pre členské štáty EÚ je úcta k tomuto rešpekt zásadnou A toto prepojenie, o tom sa diskutuje medzi spoluzákonodarcami. Teraz k otázke o prepojení medzi zelenou tranzíciou a konkurencieschopnosťou hospodárstva a paktom rastu. Štúdie, ktoré sa vykonali v tomto kontexte, hovoria, že Európsky ekologický dohovor Green Deal bude mať mierne pozitívny účinok na hospodárstvo aj na zamestnanosť. Problém spočíva v tom, že tento účinok e, nebude rovnomerne rozdelený naprieč Európou. Napríklad pri ťažbe uhlia e, sa to prijaví útlmom, ale zase tu vnikne veľmi veľa ekologických pracovných miest Ľudia však žijú aj v regiónoch, ktoré budú ovplyvnené ekologickým dohovorom, čo je otázka na mechanizmus spravodlivej tranzície. Chcel by som zdôrazniť, že členské štáty musia odprezentovať regionálne spravodlivé stratégie tranzície, aby bolo možné čerpať zdroje z tohto mechanizmu a to bude prebiehať v dialogu medzi členskými štátmi. Konkrétna otázka, ktorá tu e, vzýšla o jadre, jadrovej energii. Nie som jadrový, nie som, som fyzik, ale nie som jadrový fyzik. K tomuto môžem povedať, že naozaj e, k tomuto boli kontroverzné diskusie. V súčasnosti to vyzerá tak, že jadrová úloha zohra svoju úlohu pri tranzícii ako nízkouhlíkový zdroj energie, ale taxonómia je otvorená. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Pán Gentiloni, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Celkom iste pri ekologickej tranzícii riskujeme, ale zároveň sa nám ukazujú príležitosti. Riziko súvisí s pracovnými miestami a konkurencieschopnosťou. Zo skúseností z histórie vieme, že taká obrovská transformácia vždy so sebou niesla tento typ rizika. Ale ako povedal Valdis, musíme pristupovať k veci vyvážene a spravodlivo. A tie rizika, ktorým sa budeme snažiť vyhnúť, najmä teda rizikám súvisiacim s klimatickými zmenami, e, by mali vyústiť do vyváženosti medzi konkurencieschopnosťou a tvorbou pracovných miest. Mohli by sme z toho vykorčulovať pozitívne, ak by sme mali aspoň dva nástroje v rukách mechanizmus spravodlivej tranzície a nový nástroj na obhajobu našich hospodárstiev, našich priemyselných odvetví, ak sa postavia na čelo na medzinárodnej úrovni, ak sa postavíme na čelo a budeme obhajovať naše hospodárstva s tým, že by všetci mali hrať podľa rovnakých pravidel všetci by mali mať obavy z úniku uhlíka. Preto musíme pripraviť e, adaptačný mechanizmus pre uhlík, e, ktorý zabezpečí naše popredné miesto v tejto oblasti. K druhej veci by som povedal, áno, oznámili sme obrovský plán, ale nemáme na to financie. Všetci vieme, ako vyzerá európsky rozpočet, že tam nie sú sumy, ktoré by mohli všetko zabezpečiť, ktoré by sa nám všetkým páčili, ale je tu silný záväzok presmerovať niektoré časti európskeho rozpočtu účelovo viazaným spôsobom na ekologické projekty. Myslím si, že takto sme spracovali aj tzv. Junckerov plán. A zdá sa, že tu vznikne potom pakový efekt a na našej téme sa tento pakový efekt prejaví oveľa vyššie ako predtým. Máme zdroje, aby sme zvládli túto tranzíciu. Ďakujeme, pán Gentiloni, pán Šmit, nech sa páči. Iba stručne. Spravodlivá tranzícia, spravodlivá Európa, to je všetko možné. Ak budeme investovať do trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti, ak technológie nám poskytnú správne príležitosti, ak budeme na čele a viesť v nových technológiách, a aby sme boli úspešní, ešte treba ďalší aspekt. Musíme investovať veľa do spôsobilosti, zručnosti, vzdelávania, pracovných návykov, kvalitných pracovných miest, spravodlivých miest. Čo sa týka energetickej chudoby, najlacnejšia energia je tá, ktorú nepoužijete, ktorú ušetríte. Takže investovanie do budov, do bývania, do takých budov, ktoré majú nízke emisie, aj toto je vlastne spôsob, ako znížiť ekologickú chudobu. Čo sa týka sociálnej spravodlivosti a práv e, pri zamestnávaní, je tu pilier sociálnych práv, ktorý sa veľmi zaoberá sociálnymi a liberálnymi právami a berieme to vážne. Určite si vš- ste si všimli, že v odporúčaniach špecifických pre jednotlivé krajiny e, sa spomína, aké dôležité je aplikovať aj sociálny pilier. Ďakujeme, pán Schmidt. A koncom tejto prvej výmeny názorov o ekonomickom dialogu by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za vaše prezentácie, za odpovede a otázky o perspektívách výboru EMPL. Veľmi rada som si vypočula, že aj marginalizovaní ľudia aj tí, čo majú postihnutie, aj na tých sa myslí v tejto miestnosti. Nezabudli sme ani na bezdomovcov, ani na ďalšie skupiny. Bezdomovci nemajú lobby. Nikto za nich nehovorí. Možno by sme si sa mali zamerať aj na týchto marginalizovaných arómov. Budeme pokračovať vo výbore výmene názorov vo februári v Európskom semestre v parlamentu parlamentnom týždni so zástupcami národných parlamentov. Prediskutujeme si s nimi e, medzi iným aj záruka pre deti, európsku minimálnu mzdu a rast pracovných miest. Som si istá, že členovia výboru pre zamestnanosť si vezmu za svoje vaše slova a odovzdajú posolstvo národným poslancom parlamentov, z národných parlamentov Týmto pokladám našu schôdzu za uzavretú. Ďakujem, že ste prišli a dovidenia. Yeah. So Just a message to the Econ members. We just wait until our colleagues from the Ample. Členovia výboru Econ, počkáme, kým členovia výboru pre zamestnanosť odídu a potom sa budeme venovať ďalším bodom programu. Už trošku meškáme.